Talianské orgány ma informovali o tom, že bol zvolený pán Tamiano Cofoli s účinnosťou od 18. februára 2015. Pán Cofoli nahrádza pani Alessandru Moretti. Parlament voľbu pána Cofoli ho berie na vedomie. Vítam nového kolegu a pripomínam, že v rokovacom poriadku sú stanovené pripomienky, podľa ktorých e, s plnými právami sa teraz môže zúčastňovať na zasadnutiach parlamentu a jeho orgánov. Pani Teresa Rodríguez Rubio mi oznámila, že odstupuje e, z postu poslankyne Európskeho parlamentu s platnosťou od 5. marca. Parlament e, toto berie na vedomie. Jej miesto bude voľné od 5. marca 2015. politická skupina zjednotenej lavice chce menovať dvoch členov